bod predstavil. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Práve som prišiel zo stretnutia kolegia a tam sme si spoločne dohodli pracovný program na budúci rok a teší ma,